z tým, že e, dala do väzenia e, pacifických, mierumilovných e, politikov len za to, čo sa dialo v Katalánsku. V súčasnosti Španielsko je bližšie k Turecku než k, Britániu, k Británii, veď Británii dovolili referendum Škótom o nezávislosti. A čoraz viac ľudí podporuje nové referendum. To nie je v nesúlade s legislatívou a potom komisár Almunier, e, ten hovoril o katalánskom jazyke, jazyku tu v, PES, e, v tomto parlamente. E, pýtali sme sa na to aj poslancov socialistov, veď demokracia to je hovoriť v jazyku aj niekoho druhého. Kedy konečne budeme môcť tu po katalánsky v Európskom parlamente rozprávať? A e, takéto veci sa majú riešiť dialogom. Ďakujem. Jo. Poslanec Castillo, nech sa páči. Poslankyňa Castillo, pardon. Eh, vážený pán predseda vlády, eh, chcela eh, by som povedať, že treba aj konať, nie iba rozprávať. Hovoríte tu o extrémizme, o tej retorike, o vylúčovaní niekoho, ale čo je problém? Realita je tá, že vy ako španielský premiér nerobíte to, o čom hovoríte od začiatku, e, odkedy e, vlastne bolo tam vyslovene nedôvery Rachojovej e, vlády. Vás podporujú politické strany, či to sú independentisti katalánsky alebo iní, ktorí sú exkluzívni, oni sú tí, čo ostatných vylúčujú. A to nie je teória, to je prax. To sú tí, ktorí nedodržiavajú zákon, ktorí konajú protiústavne, ktorí e, konajú nezákonne. Čiže vy tu môžete prísť a rozprávať e, tu rozprávky, to je v poriadku, ale realita e, je v natoľko obrovskom rozpore oproti tomu, čo vy hovoríte, E, tak e, všetci ľudia aj v iných krajinách nakoniec na to prídu. Treba konať v súlade so svojimi teóriami a vy to nikdy nedokážete, už sa to opakovane dokázalo. E, ďakujem pekne, kolega Perinsky. Pán premiér, Spomínuli ste potrebu novej legitimnosti pre demokraciu v Európe a vyzývali ste k väčšej európskej demokracii. Nemáte pocit, že ľudia majú pocit, že sa im upiera ich zvrchovanosť, právo na rozhodovanie o vlastnej budúcnosti? Regióny sa masívne vyľudňujú, znižuje sa tam priemysel, spriemyselňovanie. Ľudia majú pocit, že nemajú čo povedať o tom, ako sa bude ich život vyvíjať čo by ste povedali na pojem zvrchovaná demokracia, ktorá by novým spôsobom odrážala vôľu ľudí mať aj slovo k svojej budúcnosti a súčasne by sa to spájalo s tým, že Európa musí mať nový začiatok. Táto výzva, pán premiér, je základom každého problému, e, od, počnúť s Brexitom až po otázku Katalánska. A teraz pán Sala Franka. Ďakujem pekne. E, Vítajte, pán premiér, tu v Európskom parlamente. Povedali ste, a mali ste pravdu, že Európska únia e, vychádza z hodnú. Preto tu v parlamente vždy e, podporujeme ľudské práva bez hľadu na región, bez hľadu na krajinu, bez hľadu na kontinent, podporujeme ľudské práva vždy, všade na svete. A preto Európsky parlament má tu aj tú e, Sacharovú cenu. E, nakoniec aj Sacharov samotný bol príkladom e, obhajcu e, ľudských práv. My sme e, už trikrát dali cenu e, kubanským disidentom, bol to Farinias, bol to Paja a boli to e, dámy e, v bielom. A minulý rok to bolo zase pre venezuelských e, opozičných politikov.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 si to e, zaslúžia podľa vás? Keď ste boli na Kube, tak ste sa s nimi aj stretli. Boli by ste ochotní sa s nimi prípadne stretnúť? A pokiaľ ide o Venezuelu, my sme schválili tu v parlamente veľkou väčšinou uznesenie, ktoré požaduje, aby Európska únia a členské štáty dodržiavali e, tú žiadosť na Medzinárodnom trestnom tribunáli, pokiaľ ide o nedodržiavanie základných ľudských práv v tejto krajine. Ako to vnímate vy? E, myslíte si podobne ako ostatné členské štáty, napríklad Nemecko, Francúzsko, Kanada? E, teda aj iné štáty ako Kanada, e, že by ste sa pridali k tejto žiadosti? Ako to vnímate? Ďakujem pekne, poslankyňa Valenciano. Ďakujem. Pán premiér, vy možno budete e, mať pocit, že ľudovci sem prídu smutní, lebo prišli o vládu. Nikto tu nehovoril nič e, o Európe, ale sa ťažovali na iné veci. A tu jasne sa ukazuje, že patriotizmus ľudovcov je taký občasný, by som povedala. Oni požadujú patriotizmus od ostatných, keď oni sú pri moci, ale keď my sme pri moci, tak zrazu ten patriotizmus už je taký fakultatívny, by som povedala. A pokiaľ ide o tú myšlienku, ktorú vy ste sem prinesli do parlamentu, naozaj máme tu isté tendencie populistické, nacionalistické, deštruktívne, rozlomenia Európy, extrémistické, reakčné tendencie, reakcie proti EÚ, proti sile žien. Je to proste reakcionárska, eh, reakčná záležitosť. Eh, oni hovoria, že žiadne komplexy nemáme, ale ani my nemáme komplexy. My sme proeurópsky, my sme progresívni a žiadne komplexy nemáme. Ďakujem pekne, poslanec, poslankyňa Transfaragut. Ďakujem pekne. Vítajte, pán premiér. Európa eh, je hlavnou de- turistickou destináciou na svete a Španielsko po Francúzsku je druhou najväčšou krajinou v rámci Európy. A turizmus si tiež vyžaduje inovácie, e, trvalú udržateľnosť, bezpečnosť, stabilitu a o tomto presne chcem hovoriť. Vy ste pri moci e, práve kvôli tým ľuďom, ktorí bojujú proti cestovnému ruchu, proti turizmu, demonizujú turistov, Eh, hovoria o turizme, ako keby to bol nejaký veľký problém. Eh, všelijaké eh, až násilné činy, vandalské činy, či to je na Balearských ostrovoch alebo inde. Toto podkopáva celý turistický priemysel v našej krajine. Je to na škodu našej ekonomiky. Hovoríte o tých princípoch, o tých odhodlaniach, ale Mám pocit, že skôr idete v realite opačným smerom. Podporujete úmyselne e, rozlišovanie, rozdiely medzi našimi občanmi. Vy ste tolerantní, ale voči ľuďom, ktorí tolerantní vôbec nie sú. A ste tolerantní voči ľuďom, ktorí bojujú proti Európe a proti inštitúciám. Ak chcete bojovať proti autoritarizme, tak autoritarizmu, tak v prvom, čas, v prvom rade treba dodržiavať zákon. Čiže prosím vás, vládnite e, tak ako treba, ale aby to nebol nejaký tajný pakt a aby ste hlavne získali na to mandát vo voľbách. Ďakujem pekne, poslanec Regner. Vážený pán predseda vlády, ďakujem veľmi pekne za inšpirujúci prejav za Európu pre ľudí. Prejav, ktorý dáva nádej a odvahu. Mám otázku na vás v oblasti ženských práv žien. Máme vyjednaný v parlamente už dlho schválenú no správu na stole a to je, že majú mať muži aj ženy rovnaké príležitosti v ďalšom raste. Čo môžeme ďalej čakať? Ako sa stanete našim spojencom? Vy hovoríte, že ste za to. A ja sa obraciam teraz na predsedu Tajaniho s touto otázkou. Pozrite si pri rozdeľovaní rečníckého času aj to, či sa tam dostáva k slovu dosť žien. Je tu veľmi nevyvážený pomer a ak chceme mať túto problematiku e, na stole, tak aj žena musíte dať slovo, aby mohli na to poukázať. Pripomínam, že sme sa podpísali pod návrh Európskej komisie, aby sme mali viac miest eh, pre ženy. Bol som eh, druhý signátár, pani Koraca Bild. Vidíme, že ženy sa hlasia o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, pán premiér, zdieľam vaše obavy, ktorá sa týka protieurópskej retoriky z extrémnej pravice. A samozrejme, musíme zlepšiť legitimnosť európskeho občanstva, európskych občanov to samozrejme pravidelne sme bojovali za jednotné sídlo Európskeho parlamentu. Musíme sa dohodnúť, kde sa budeme stretávať. Kancelárka Angela Merkel a Sebastian Kurz preukazovali jasné líderstvo a prijali jasnú e, pozíciu v tom, že Európsky parlament by mal mať jedné, jedno sídlo. Vy ako pro európsky politik. Chceli by ste sa za toto zasadiť a dať to na program rady aby ste si to vysvetlovali aj občanom Španielska, aby sme sa mohli angažovať v konštruktívnom e, dialogu. Alebo to budete túto tému ignorovať a budete Eh, riskovať, že symbol mieru a zmieru eh, v Európe, ktorý je nám všetkým taký drahý, eh, sa bude stávať symbolom míňania finančných prostriedkov. Ďakujem. Pán Bolfoy. Cher monsieur le premier ministre. Pán premiér, ďakujem za to, čo ste povedali. Ďakujem, že ste tak nádejne vystupovali, pokiaľ ide o EÚ Spomínali ste sociálne otázky, ekologické otázky, otázky solidarity, hodnôt a takisto aj otázky rozpočtové. Naozaj veľmi ambiciozne ste vystupovali, pokiaľ ide o, e, o to, že 1% e, HDP členských štátov to nestačí, pokiaľ chceme mať silné európske politiky. Takisto e, veľmi ambiciozne ste hovorili, pokiaľ ide o federálnu Európu. Veľmi rada to počujem, ďakujem za to. Otázka Andalúzie. E, naozaj máme e, veľké obavy a naozaj potrebujeme zastaviť akékoľvek formy nejednoznačnosti a nejakých, e, nejakých koalícií medzi pravicou a krajnou pravicou. Chceme vás usiť, že vždy vás v tejto veci podporíme. Lavičiari, progresívci, ekológovia vás v tejto veci vždy budú podporovať. Poslanec Durgajč. Ďakujem pekne. Ja e, mám najprv takú faktickú poznámku. E, prečo sú tu takéto plagáty e, zločincov vylepené po plenárke. Veď to je nedostatok rešpektu voči ľuďom, ktorí tu vystupujú a voči samotnému premiérovi. Prosím vás, upokojte sa. Pán Sanchez Pán premiér, vy ste sem prišli e, s tým, že chcete podporiť európsky e, model, chrániť ho pred e, populistami a tak ďalej, ale to isté platí aj pre vás, keď už sme pri tom. Hovoríte tu o extrémizme v Európe a tak ďalej. To je všetko pekné, ale prosím vás, vysvetlíte nám tu v parlamente a všetkým európskym občanom. Vy ste predsedom španielskej vlády vďaka práve takýmto extrémistom, vďaka pučistom z Katalánska, vďaka tým čavistom z Podemos, vďaka baskickým politikom, ktorí sú vlastne politická pobočka baskických e, teroristov. S týmito všetkými ľuďmi vy paktujete. Čiže, pán premiér, e, ako to všetko vychádza, keď e, vládnete spoločne s týmito ľuďmi, čo sú absolútny odpad Španielska a celej Európy. Vec. Javi López. Poslanec Javi López, nech sa páči. Prezident pán predseda Sanchez. Počuli ste, ako vystúpili proeurópsky poslanci, ktorí chcú mať silnú Európu, sociálnu Európu, ktorá sa venuje e, situácii na trhu práce, e, venuje sa chudobe, chudobe detí, chce podporiť životné prostredie, e, chce bojovať proti klimatickým zmenám, je otvorená, je tolerantná a splňa svoje e, povinnosti medzinárodného charakteru, pokiaľ ide o utečencov. E, je to Európa, ktorá je feministická, ktorá e, vníma rodovú rovnosť ako absolútny základ. Toto je presne taká Európa, akú podporuje španielská vláda. A my, Európania, potrebujeme toto počuť a parlament to víta. Takáto Európa takisto chápe, že budúcnosť Európy bude možný iba vďaka spoločnému európskemu občianstvu, a ktorý E, ktoré zo spolužitia spraví zmysel svojej existencie. A aj v mojej krajine, v Katalánsku, máme teraz takú novú politickú fázu e, dialogu, e, samozprávy, dodržiavania spolužitia, e, konkrétnych e, politických riešení problémov. Toto presne nám priniesla, priniesla nová španielská vláda a toto je jediné možné riešenie pre budúcnosť katalánskych občanov. Ďakujem, poslanec Mato. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Ja som dúfal, že aspoň tu v Európe, keď budete hovoriť 37 minút, tak aspoň 10 sekúnd sa budete venovať tým e, e, regiónom ako napríklad Kanárske ostrovy, ale opäť ste to nespravili. Takže hovoríte o budúcnosti Európy, ale ten sa týka tiež aj takýchto regiónov, ktoré sú viac vzdialené od Európskeho centra musíme podporovať tieto regióny. Kanárske ostrovy pre vás to je iba nejaká turistická destinácia na konci roka, ale pre tento Európsky parlament tieto regióny sú veľmi dôležité. Je to príležitosť toho, aby sme ukázali, čo má byť integračná politika, kohezná politika, solidárna politika. E, predseda Tajany opakovane zdôraznil, že tieto e, vzdialené regióny sú veľmi dôležité a ja e, dúfam, že vy, keď ste boli tu v parlamente, ste tiež uvedomiť, Podporujte, e, podporujte, obhajujte záujmy kanárských občanov a uistujem vás, že tu e, v Štrasburgu a v Bruseli my vás v tomto určite podporíme. E, ďakujem pekne. Ďalej e, pán e, poslanec e, Fernández. Ďakujem pekne, pán premiér. Chcem vás tu privítať. Vítam tu aj pána ministra zahraničných vecí Borela, ktorý bol predtým predsedom parlamentu. Iba chcem povedať jednu vec. Vy ste spomenuli federalizmus. Áno, musíme naďalej posilňovať federálnu Európu. To je myšlienka, ktorá funguje aj u nás e, v Španielsku. Je to proste iba uznanie istej harmónie, možnosti e, žiť spoločne e, v harmónii a v slobode. Toto potrebujeme isté aj tu v Európe, aby sme chránili našich občanov. Je to takáto harmónia a vďaka nej budeme môcť chrániť aj Európsku úniu. Európska únia potrebuje reformovať svoju menovú úniu, potrebujeme ten daňový pilier a aj tú poistku e, v prípade nezamestnosti, ktorú španielská vláda e, podporuje a my socialisti tu v parlamente podporujeme a musíme získať väčšinu na najbližších, počas najbližších e, volieb aj v parlamente, aj v rade tak, aby sme takúto poistku nezamestnanosti získali a schválili a takto chránili našich občanov. Ďalej poslanec Mian Mon, nech sa páči. Ďakujem pekne. Odkedy sa Španielsko stalo členom EÚ, otázka vzťahov s Latinskou Amerikou bola veľkou prioritou pre všetkých španielských premiérov a pýtam sa, ako je možné, že dnes ste nespomenuli ani Venezuelu, eh, ani tie rokovania s Mercosurom. Eh, takže to, čo ste povedali, to je pekné, ale veľa tam toho chýbalo a to mi naozaj prekáža. Potom Brexit a otázky rybolovu. Pokiaľ ide o budúce vzťahy po Brexite, uvidíme, ako to všetko sa ešte vyvrbí, ale chcem vás poprosiť, aby ste sa venovali nielen Gibraltaru, ten si to zaslúži, ale aj e, otázke rybolovu, prístup k vodám, medzinárodným vodám. Naozaj je to veľmi dôležité aj pre náš región Galíciu, aj celkovo pre celú EÚ. A potom, pokiaľ ide o ten finančný, vedročný finančný rámec, tie nové legislatívne dokumenty komisie, e, niektoré španielské regióny dávajú do nedobrých pozícií, tam sa môže naozaj výrazne škrtať financie, takže chcem vás poprosiť, aby ste sa aj tejto téme venovali. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej poslanec Detien. Vážený pán predseda, som veľmi rád, že ste k nám dnes prihovorili. Nadiame sa, že prinesiete nový e, novú politiku, ktorý bude presadzovať aj záujmy bežných ľudí. Musím povedať, že e, aj mnohí Nemci majú veľmi pozitívny obraz o vašej sociálno-demokratickej e, vláde. Namiesto konfrontácie volíte skôr prístup moderácie a samozrejme zasadzujete sa aj o lepšiu ochranu ženských práv a práv žien a samozrejme popri hospodárskom raste sa snažíte aj vyrovnaný rozpočet. Poprosil by som vás, aby ste nám povedali, akým spôsobom bude vyzerať nový zákonník práce, ktoré predchádzajúce konzervatívne vlády osadili rozličnými neoliberálnymi prvkami. Čo môžete urobiť aby ste posilnili pozíciu zamestnankyň a zamestnancov. Ďakujem veľmi pekne. Na záver ešte raz pán premiér Sánchez Pérez, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za všetky vaše pripomienky, za všetky vaše otázky, za vystúpenie všetkých ľudí, ktorí túto príležitosť využili e, a naozaj bolo to také dosť intenzívne miestami, ale však e, tak to má byť, nech e, o niečo ide, nech e, sa spomínajú rôzne témy z rôznych pohľadov, rôznych orientácií, to je všetko v poriadku. Ak dovolíte, budem reagovať spoločne, samozrejme individuálne to nebude možné a budem sa venovať takým dvom hlavným témam, ktoré podľa mňa boli dominantné a aj sú prepojené na to, čo som ja chcel v tom pôvodnom vystúpení e, zdôrazniť. A súvisí to teda aj s vašimi pripomienkami, samozrejme. Multilateralizmus, prvá téma, a potom federalizmus, druhá téma. Pokiaľ ide o multilateralizmus, ako som už povedal na úvod, španielská vláda podporuje agendu 2030 e, nielen z hľadiska politického, je to agenda tranzície na národnej úrovni, ale zároveň chceme, aby v najvyššom 10 ročí naozaj Európa bola veľkým ambasádorom agendy 2030 na celosvetovej úrovni. Agenda 2030 jednoznačne podporuje rodovú rovnosť a to ide ruka v ruke s tým, čo som ja spomínal, pokiaľ ide o európsku stratégiu rodovej rovnosti a takisto aj pokiaľ ide o to, čo robíme u nás v Španielsku, čo sa týka opatrení, ktoré súvisia s bojom proti rodovému násiliu. E, máme taký pakt k tomu, schvalujeme zákony, ktoré znižujú e, platové rozdiely medzi mužmi a ženami, situáciu na trhu práce, ktorá je odlišná a tak ďalej. A chcem ešte povedať e, jednu vec. Niektorí kolegovia spomínali, nezamestnanosť samozrejme je naďalej v Španielsku veľmi vysoká v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, to je pravda. E, tie priemery sú úplne iné v iných krajinách, áno. Ale máme dnes v Španielsku nejakých 19 e, teda situácií, kde 48% ľudí, ktorí e, sú ktorí sú členmi alebo sa zúčastňujú na systémoch sociálneho zabezpečenia, sú ženy. Poprvýka takéto vysoké číslo. To je pre nás veľmi pozitívna vec. Potom e, pokiaľ ide o zni- e, e, chceme zvyšovať minimálnu mzdu o 22%, čo je najvyššie navýšenie e, minimálnej mzdy v našej krajine za 10 ročia, odkedy Španielsko demokratickou krajinou. A toto je na prospech v prvom rade opäť žien. To sú väčšinou tie osoby, ktoré bohužiaľ naďalej skôr majú nižšie platy. Takže oni najviac budú z tohto ťažiť. Oni. A potom pokiaľ ide o boj proti chudobe detí, to takisto je veľmi dôležitá súčasť agendy 2030. My sme e, v parlamente predstavili potrebu posilniť e, túto detskú e, garanciu alebo záruku, ako to voláme, a chceme to spraviť aj v našom španskom rozpočte, tak aby sa to dalo. Dali sme rozpočet do parlamentu, bojujeme tam proti chudobe e, detí a posúdime všetky tieto aspekty, ktoré súvisia s touto zárukou detí, e, zárukou pre deti, e, ak to takto môžem nazvať. Pokiaľ ide klimatické zmeny, spomínali ste to niektorí, do akej miery Španielsko je v tejto veci odhodlané. My čo skoro schválime v parlamente zákon o klimatických zmenách. Je to taký strategický plán, Ekologické tranzície, kde jedna z hlavných otázok najmä pre španielskú vládu je to, aby táto tranzícia bola spravodlivá, aby napríklad e, tie zóny, kde sú banici, e, priemysel, e, aby tam tiež sa vytvárali nové príležitosti, aby to nebolo zase tak, že títo ľudia najviac doplatia na túto ekologickú tranzíciu. A potom ten balíček práv a slobod, bohužiaľ za 7 rokov konzervatívnej vlády e, sa k tomu nepristupovalo úplne správne. To je ten mediálny nahubkový zákon tzv. E, potom reforma trhu práce, e, pracovných práv našich zamestnancov. A chcem zdôrazniť dve veci. Pokiaľ ide o ten nahubkový zákon, momentálne je to v parlamente, v procese schvalovania. Dúfam, že sa to čoskoro e, od februára dúfajme aj naozaj schváli a potom pokiaľ ide o tie pracovné práva, španielská vláda podporuje sociálny dialog a za 7 mesiacov sme schválili plán e, toho, aby sme znižovali e, nezamestnanosť mladých ľudí v Španielsku. Mobilizovali sme to niekoľko miliónov eur, takisto bojujeme proti um, tej nestabilnej situácii na trhu práce, e, zneužívaniu, proti zneužívaniu zamestnancov. E, takže na tom všetkom pracujeme. A e, tí SZČO živnostníci u nás v Španielsku, to už sú dnes milióny ľudí a máme tu dohodu so španielskými odbormi. Za 6, 6 mesiacov sme vyrokovali im posilnenie sociálnych záruk aj pre týchto živnostníkov. E, či to je poistné krytie v prípade úrazov v práci a tak ďalej. Podporujeme systém sociálnych agentov, e, spravili sme to aj v, na základe dohody aj so zamestnávateľmi nakoniec. Takže opakujem multilateralizmus, ekologická agenda. Potom ešte chcem na záver povedať také dve veci, ktoré sa tu spomenuli. Zahraničná politika, Venezuela. Španielská vláda, aj ja, ešte keď som bol v opozícii predtým, vždy sme povedali, že venezuelské voľby nemajú legitimné výsledky a absolútne neakceptujeme Madurovú vládu, Madurov eh, režim. A systematicky požadujeme, opakovane požadujeme, aby Madurov režim prepustil politických väzňov, tam naozaj to sú politickí väzni, a vďaka dobrým vzťahom, ktorý, ktoré má náš minister zahraničných vecí, nám podarilo dosiahnuť, aby niektorí e, politickí väzni mohli vycestovať e, do Španielska, niektorými z nich som sa aj e, stretol a španielská vláda, pokiaľ ide o Venezuelu, snažíme sa posilniť takú alianciu, takú skupinu dialógu e, európskych, ale aj latinskoamerických krajín, ktoré by pracovali na vylepšení situácie. A ešte vy ste spomenuli Francúzsko, ale Francúzsko sa nesúča- nezúčastnilo na, tej, e, na tom rozhodnutí skupiny z Limy, alebo límskej skupiny a španielská vláda sa snaží vytvoriť skôr takú e, skupinu facilitácie, ktorá by umožnila taký dialog ktorý by vyriešil možno jedného dňa venezuelskú eh, situáciu. A to tiež je nakoniec prepojené aj tú migračnú otázku. Tam sú tiež veľké migračné eh, tlaky. Eh, veľa ľudí z Venezuely sa snažia získať azyl u nás v Španielsku, ale migračná kríza nakoniec existuje aj v rámci Latinskej Ameriky, Peru, Kolumbia, Brazília, Chile som sa stretol so všetkými ľuďmi a s ľuďmi zo všetkých týchto krajín a majú tam naozaj silné migračné tlaky z Venezuely. A minister zahraničných e, vecí, takisto aj španielská vláda ako taká vždy e, obhajuje uvoľnenie ekonomických prostriedkov preto, aby sme týmto krajinám mohli pomôcť nejakým spôsobom zvládnuť, ako tak zvládnuť tie obrovské migračné tlaky, ktoré sa na ich hraniciach e, nachádzajú. A samozrejme v prvom rade to platí pre Kolumbiu, ktorú 100% v tejto veci podporujeme. Pokiaľ ide o Kanárske ostrovy, to tu zaznelo, ja vás uistujem, že španielská e, vláda za tých 7 mesiacov uistila, e, teda e, podporila a dosiahla obnovenie a novelizáciu e, štatútu tohto regiónu. Vytvárame nové ekonomické príležitosti e, na Kanárských ostrovoch. Podpísali sme dohovor o, e, teda zmluvu o výstavbe ciest na Kanárských ostrovoch, takže venujeme sa tomu. A potom úplne posledná vec, viacerí kolegovia, ktorí vystupovali za ľudovcov, spomínali Katalánsko, ja som to hovoril už aj u nás v parlamente, a chcem poprosiť aj tu kolegov, ľudovcov v Európskom e, parlamente, ktorí sú zo Španielska, milí kolegovia. E, mám taký pocit, že e, krajná pravica v skutočnosti určuje témy normálnej pravice. A napríklad proste z toho katalánska, tej katalánskej témy. To je proste istý, istá taká karta, ktorou sa hrá, aby sa tlačilo na španielskú vládu. Samozrejme, my socialisti vždy budeme lojálni voči našej ústave, aj keď sme v opozícii, aj keď sme pri moci. A boli by sme veľmi radi, keby to konečne spravili aj naši ľudoveckí kolegovia. A po druhé, keď e, e, keď, keď chcem dosiahnuť nejakú e, stabilitu, tak skôr podporujem ten švedský model, než ten andalúzsky model, keď mám s niekým spolupracovať a dosahovať stabilitu. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán premiér španielskej vlády a ďakujeme veľmi pekne za zodpovedanie všetkých otázok, ktoré predložili poslanci Európskeho parlamentu. Myslím si, že toto bola fascinujúca rozprava. Hovorili sme veľa o Španielsku, ale hovorili sme aj veľa o Európe či Venezuele napríklad toto je niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. Bránime záujmy občanov Venezuely. Nemôžu v týchto krajinách ľudia zomierať od hladu iba za to, že tam nie je demokracia a sloboda. Ďakujem a ďakujem vám všetkým. Viotti, chiede la parola. Pán Viotti, žiadate o slovo, áno? la ringrazio. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, ukradňujem iba minútku eh, z vášho času a oddelím vás eh, od eh, hlasovania. Novinári však oh, hovoria, že v, Čečine, v Čečensku naozaj e, prebieha stále represia voči homosexuálom e, na základe zatknutí, mučenia. E, ľudia sú zatýkaní iba na základe toho, že sú homosexuále. Európa v tomto zmysle nemôže mlčať. Ja by som poďakoval podpredsedničke Mogherini, že to spomenula. Avšak vo vzťahoch e, v Rusku, s Ruskom nemôže ísť iba o hospodárske vzťahy, ale aj o občianské práva, o základné ľudské práva musíme žiadať, aby Ruská federácia e, e, sa začala zisťovať, čo sa vlastne Čečensku, pretože ľudia sú vraždení v Čečensku iba kvôli tomu, že sú homosexuáli. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Viotti. v pondelok 14. Eh, januára boli oznámené podľa článku 69 paragraf 1. Eh, pripomínam, že som dostal aj od skupiny EKR a jednotlivých eh, poslancov rozhodnutí výboru Júri pokračovať v medziinstitucionálnych rokovaniach na základe správy, e, ktoré sa týkajú e, cezhraničných konverzií, e, fúzií a rozdelení, kde bola spravodajkyňou pani Regner. Takisto som do nie dostala aj žiadosť zo strany skupiny Zelených a ALDE o rozhodnutí výboru PEŠ pokračovaní v medzi inštitucionálnych rokovaniach na vytvorení viacročného e, plánu rybolovu, e, ktoré majú e, zveladiť zásoby a populácie rýb, ktoré žijú pri dne. Budeme hlasovať zajtra čo sa týka ďalších rozhodnutí, ktoré sa týkajú začatia medzi inštitúciálnych rokovaní, ktoré sa týkajú výboru Ekonolibe a TRAN. Nedostal som žiadne ďalšie žiadosti o hlasovanie a tieto výbory môžu preto začať s rokovaniami. Teraz začneme hlasovaniami. teraz hlasujeme o, o hlasovaní od roku 2017 účtom na uzávierky Európskeho podporné za proti zdržali sa schválené. Teraz prejdeme o návrh z článku 108 stanoviska týkajúce sa súľadu EÚ a Maroko. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme o dohodu e, a správu šáke hm, o dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokol číslo 1 a číslo 4 v k stredomorskej dohode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 Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené hlasujeme nominálne o e, uznesení ako celku v zmysle prijatých pozmeňovacích návrhov. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme ďalšiu správu Šáke, ktoré sa týka dohodu medzi EU a Amerikom o zmene protokolu číslo 1 a 4 k Eurosredomorskej dohode. Hlasujeme nominálne, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem spravodajkyni. Pán Siekovský, hlasili ste sa o slovo, nech sa páči. Vážený pane predsedajúci. Pán predsedajúci, chcem len pripomenúť, že v galerii máme priateľov z Maroka a marockého parlamentu a vašim prostredníctvom by som si dovolil túto delegáciu privítať medzi nami. Zdravíme samozrejme marockú delegáciu. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. Teraz prejdeme na uh, správu pani Winkler medzi EÚ a Čínou. Hlasujeme nominálne, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem spravodajkyni. Teraz prejdeme na správu pani Areny. Samozrejme, môžete sa k tomu vyjadriť. Máte jednu minútu. Nech sa páči, pani poslankyňa. Mikrofón vás poprosím. E, ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o Európsky fond pre tranzíciu, tam sa uvádza, že potrebujeme mať takýto nástroj solidarity pre e, zamestnancov, ktorí doplácajú na túto konverziu a teším ma to. Ale chcem poprosiť kolegovia, aby ste si pozreli pozmeňujúci návrh 96, kde je možnosť, aby aj ekonomické sektory podporili takúto ekonomickú rekonverziu po tom, čo dôjde k veľkej kríze. A treba uprednostniť našich e, pracujúcich a takisto aj podniky, aby sme mohli mať konkrétnu e, reakciu e, v takýchto situáciách. To je presne náš podmenovací návrh číslo 96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 Pozmeňovací návrh 85, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Odveríme si to, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. To bolo zložité, schválené. Pozmeňovací návrh 96, hlasujeme nominálne. Spravedlňujem sa 98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 Chcete vystúpiť? Nie, nechcete vystúpiť. Dobre. Prvé čítanie parlamentu je tým popádom uzatvorené. Teraz prejdem e, pána Fontane o Európskemu sociálnom fondu plus pozmeňovací návrh 1 e, a ďalejšie. Kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 40. Hlasujeme menovito, kto je za, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmeneci návrh 97. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 171. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie.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 Zamietnuté. 90, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené 90 CP2, kto je prvá časť, kto je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 162. No, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 175. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 92. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 176D. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 177. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 92. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 178. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 179. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutá 173, 163, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa, schválené. 169, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 164 za, proti, zdržali sa zamietnuté 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté 170. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté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 Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pán Lob Fontane, ak si chcete teraz eh, zobrať slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Eh, podľa pravidla 59.4 chcem požiadať, aby sa táto správa dostala naspäť na eh, výbor, aby sa medzi inštitucionálne rokovania mohli započať. Ďakujem. allora... Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o Eh, správe spravodajky. Niekto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Dobre, takže teraz dáme priestor príslušnému výboru na medziinstitucionálne rokovanie. Teraz prejdeme na eh, správu eh, pána Aramona osobitné ustanovenie týkajúce cieľa Európskeho územnej spolupráce pozmeňovacie návrhy 1 až 199, to je za, proti, zdržali sa schválené 201. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 200 odpadáva, prejdeme na hlasovanie o celku, o návrhu, komis- o návrhu výboru, pardon, e, komisie Chce sa niekto vysloviť? Momentík. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Áno, keď sa chcete ujať slova, nech sa páči. Ja, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem všetkým kolegom poďakovať za prácu na tomto texte. Výbor jednomyselne prijal a po včerajšom Brexite, tovom hlasovaní v Londýne je to dobre ukludňujúce znamenie, že väčšina v tomto parlamente je za cestraničnú spoluprácu a to predstavuje Interreg. Ďakujem za to a preto chcem poprosiť aj tento parlament, aby poslal správu naspäť do výboru a podľa článku 59 odsek 4 rokovacieho poriadku inštitucionálnych rokovaní ich začal. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Arimont. Teraz eh, hlasujeme o správe spravodajce. kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Zašleme to príslušnému výboru na začiatie medziinstitucionálneho rokov. Teraz eh, správa pani Kristol Dorovol o pročnom rozdelení colných kvót uvedených v listine VTO pre Úniu po vstúpení Spojeného kráľovstva z Únie. Je to provizorná dohoda s e, pozmeňovací návrh 17. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 19 za, proti, zdržal sa. Schválené. Teraz budeme hlasovať a práve schválením tohto pozmeňovacieho návrhu 17 uzatvárame prvé čítanie. Teraz prídeme na e, správu pánov Linz a Stajsa o postupe únie pri povolení pesticídov. Je to posledná správa, ale tá najdlhšia, e, pozmeňovací návrh 103. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 137, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté pozmeňovací návrh 56. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 104. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 105. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 57D. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa. E, pozmeňovací návrh 106. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 57D. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 58. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 59. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 60 Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 138. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 112. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie.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 Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté odsek 12 pôvodný text. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 63. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 1 v prvej časti. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 139 odpadáva. Pozmeňovací návrh 64. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 120. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 140 za proti, zdržali sa zamietnutí, 141 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 65 za, teda hlasujte, hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 66, hlasujte, hlasovanie je ukončené. zamietnutý. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 122 hlasujte. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý 123 hlasujte. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý 124 za proti, zdržali sa zamietnutí 125 za, proti, zdržali sa zamietnutí 142 za, proti, zdržali sa zamietnuté 143 za, proti, zdržali sa zamietnuté 67. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 144, kto je za, E, prepáčte, otváram hlasovanie. Kto je za? Končím hlasovanie. Zamietnuté 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 145. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 71. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 73. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 75. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 77. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 78. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. Pôvodný text v troch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 79. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 146. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 147 za proti, zdržali sa zamietnuté 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 126 za, proti, zdržali sa zamietnuté 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 148, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 83, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 84, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 85, otváram hlasovanie, Končím hlasovanie. Zamietnuté 133. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. E, Veríme si to. Otváram hlasovanie.